konkrétne cez Leonarda da Vinciho, teda tohto programu. Programu Leonardo da Vinci. Predseda, ďakujem pekne pani komisárke. Týmto sa skončila rozpráva a hlasovať sa bude zajtra o 12. Pokras